Takže ešte raz pripomínam, keď ten pán dole zakýva, tak sa usmievajte do objektívu. Teraz budeme hlasovať. Predtým, než sa bude hlasovať, ešte jedna prozba z mojej strany. Na konci hlasovania, keď sa ukončia všetky hlasovania, prosím, ostaňte ešte sedieť chvíľu, pretože mám pre vás dôležité oznámenie. Takže prosím, na konci hlasovania len na krátku chvíľku ešte ostaňte sedieť. Bude nasledovať oznámenie. Takže pristúpime k správe pani Ni Riada. Spravodajkyňa má slovo na dve minúty. Nech sa páči. Pani Riada. Er Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán predseda, na Eh, robotníkov a zamestnávateľov sa stále zvyšuje tlak od hospodárskej krízy a preto potrebujeme tzv. globalizačný fond, ktorý pomáha členským štátom zabezpečiť eh, pomoc eh, ľuďom, ktorí stratili svoju prácu kvôli hospodárskej kríze. Títo ľudia sa potom učia nové zručnosti, rekvalifikujú sa, aby si mohli nájsť inú prácu. Je to investícia do dlhodobých benefitov pre ekonomiku. Vy, vyzývame tu spolu zákonodarcov, aby uľahčovali mobilizáciu Európskeho globalizačného fondu, aby sme mohli pomáhať členským štátom, ktoré sa nachádzajú v osobitne ťažkej hospodárskej a finančnej situácii. Je potrebné zabezpečiť ľahký prístup k týmto peniazom na regionálnej úrovni aby sa nachádzali lokálne riešenia na regionálnej úrovni. A ja v tomto vnímam alebo vidím takisto možnosť posilnenej spolupráce medzi inštitúciami a členskými štátmi a je to takisto možnosť na výminu informácií, takže prosím, príjmite tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. No teraz prejdeme k hlasovaniu, menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Hlasovali všetci. Áno, takže hlasovanie je ukončené. Ďakujem pekne. Správa bola prijatá. Gratulujem pani Miriada. Pani Miria, no a Prechádzame správe kolegu Kircosa. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii tiež v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Ja. Zdá sa, že áno. Takže hlasovanie je ukončené. Aj táto správa bola prijatá. Dámy a páni, mám menší technický problém. Fotografy vás nemôžu odfotiť, keď práve hlasujete. Nuž, hlasovanie nebude trvať dlho. Ja vám môžem navrhnúť jednu vec. Ak na chvíľku ostanete sedieť, tak oni spravia tú fotku teraz a potom budeme pokračovať s hlasovaním. Súhlasíte? Áno. No dobre. Takže, nech sa páči. Ale prosím rýchlo. Sag mal, bin ich da eigentlich auch fotografiert? Odfotíte aj mňa? Alebo ja budem jediný, ktorého tu neodfotíte? Jungs. So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Takže ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, za to, že ste tak trpezlivo vydržali. Budeme pokračovať s hlasovaním. No a budeme hlasovať o správe Murešan. Aj tu v menovitom hlasovaní hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Takže no, že áno, takže hlasovanie je ukončené. A správa bola prijatá. Prejdeme k správe pani Jetemeky. Tiež je Európsky fond na prispôsobenie globalizácii v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené.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 kolegu Gonzálesa Ponsa v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Dámy a páni, ďakujem pekne. Správa bola týmto prijatá. A chcel by som vás požiadať ešte o chvíľu pozornosti. Ako viete, dámy a páni, na plenárnom zasadnutí 16. júla poslanec Korvin Mike hovoril pripomienky, ktoré nie sú zlučiteľné s rokovacím poriadkom